Good afternoon, everybody. I think that uh, we can start very nice. Pekné popoludnie, kolegovia kolegyne. Teším sa, že vás môžem privítať na dnešnom zasadnutí. Je to vlastne poprvýkrát, čo predsedám výboru EMPL, výboru pre zamestnanosť, ale vždy je to pre mňa podstou predsedať takýmto dôležitým zasadnutiam a je to aj potešujúce vidieť toľko usmievavých ľudí vrátane tlmočníkov, ktorí sa usmievajú vždy, keď ma vidia. Takže je to veľmi pekné aj z vašej strany. Ak si prejdeme hneď programom dnešnej schôdze, chcem sa popýtať najskôr, či sú nejaké pripomienky k programu, k navrhovanému programu. Pokiaľ nie, tak myslím, že program schôdze môžeme schváliť. Výborne. Pokiaľ ide o oznámenia predsedajúceho, dnes máme zabezpečené tlmočenie do všetkých jazykov s výnimkou maltčiny. welcome the following new by som zároveň privítal nových riadných členov. Máme tu pani Andreju Boxu z Maďarska, pani Miriam Lexman zo Slovenska, pani Hélène Frison zo Švedska, Dominique Bilde z Francúzska a v neposlednom rade našou novou členkou je aj pani Margarita de la Pisa Carrion zo Španielska. Teším sa na spoluprácu s našimi novými kolegami. Myslím, že v tejto chvíli môžem prejsť k ďalšiemu bodu. Schválenie zápisnice z predchádzajúcej schôdze. E, potom bude samozrejme, teda to je bod 3 a bod 4 je správa Eurofond, ktorá sa týka ktorá sa týka témy chudoby pracujúcich v EÚ. Ja som vždy rád, keď môžem medzi nami privítať zástupcov tejto inštitúcie. Preto vítam medzi nami pani Daphne Arendt, Pani Daphne Arendt sa zaoberá výskumom, vedením výskumu v oblasti sociálnych politík. Nech sa páči. Máte slovo môžete nás poinformovať o vašej práci, o tom, ako sa odvíjala téma chudoby po hospodárskej kríze. Pani Aren bude vychádzať zo správy z roku 2017. Plus samozrejme doplní aj nové údaje, ktoré sú k dispozícii. Nech sa páči, máte 5 minút. Následne bude príležitosť zo strany kolegov klásť vám otázky. Veľmi pekne ďakujem. V prvom rade hm, je mi veľkou cťou, že tu môžem pred vás predstúpiť a že vám môžem predstaviť našu prácu, ktorá sa týka e, pracujúcich, chudobných v Európe. Ako viete, v Európskej únie je viac ako 20 miliónov pracovníkov, ktorí, ktorí, ktorí žijú v domácnostiach, príjem ktorých je pod hranicou chudoby. Prečo to hovorím? prečo to hovorím. Pretože súčasťou e, e, európskej stratégie je pomôcť vymaniť sa týmto ľuďom e, z pasce chudoby. Dôležité je, aby sme dokázali riešiť tento problém. Nestačí ale len dať týmto ľuďom prácu. Potrebujeme dobré pracovné miesta, potrebujeme dobré sociálne zabezpečenie, potrebujeme do, potrebujeme zabezpečiť dodržiavanie sociálnych práv. Eurofund monitoroval túto tému od roku 2010. Správa z roku 2017 bola takou mm, ďalšou správou, v rámci ktorej sme sa venovali osobitne tomuto javu eh, počas hospodárskej krízy. My sme e, teraz by sme mali samozrejme aktualizovať údaje. My sme my sme preto aktualizovali teda tieto údaje, budú z roku 2018, uvidíte na, na priesvitke to, čo sme zistili. Mm, vidíte, že v rámci správy sme sa venovali sociálnej situácii tých, e, ktorí žijú v domácnostiach, ktoré sú pod hranicou chudoby. Ja sa teraz zacielim e, na pracujúcich e, Eh, ktorí sú v osobitých eh, typoch prác. Eh, chcem sa zamerať na tých, ktorí majú dočasné kontrakty, živnostníkov. To sú skupiny, ktoré sú najrizikovejšie z pohľadu chudoby, ale najskôr sa pozrieme, čo vlastne spôsobuje čo vlastne spôsobuje tento jav, čo spôsobuje chudobu pracujúcich. Poďme Poďme teda na prvú priesvitku. Samozrejme, v prvom rade, e, čo spôsobuje chudobu, to je nízky zárobok, nízky hodinový zárobok. Pretože ak je zárobok nízky, tak to zvyšuje riziko chudoby Samozrejme, sú, súvisí to aj so zložením domácnosti. Keď osoba s nízkym príjmom je, je rodičom, ktorý rodičom samoživiteľom, tak samozrejme to ešte len zvyšuje e, tú hranicu chudoby. No a Potom napríklad skutočnosť ako viac detí v domácnosti. E, to všetko môže mať dosah na e, úroveň chudoby v domácnostiach. Potom to môže závisieť aj od toho, e, aké potreby majú deti, ktoré žijú v v domácnosti s rodičom samoživiteľom. Už som spomínala teda rodičov samoživiteľov, spomínala som veľké domácnosti a do toho spadajú do toho spadajú aj domácnosti, e, kde sa napríklad deti pristahovali k rodičom a podobne. Plus do toho spadajú aj tí, ktorí nemajú stále pracovné zmluvy a podobne. Takže najprv by som sa pozrela na, taký všeo, na takú všeobecnú perspektívu, pokiaľ ide o túto tému, ide o aktualizované údaje z roku 2018. Vidíte, že došlo k drobnej zmene. V súčasnosti je, ide o číslo 9,4%, teda to je z roku 2017 pre celú EÚ viac menej teda jeden z desiatich pracovníkov um, je ohrozený chudobou, ale samozrejme medzi krajinami sú obrovské rozdiely, pokiaľ ide o tento jav. Takže pozrime si na priesvitke máme teda údaje z troch rokov, teda medzi 2014 a potom za rok 2018. Ak e, e, hrubšia šípka znamená, že došlo k prírezovým zmenám a, pokiaľ, a ak vidíte takú tenšiu, um, tenšiu um, šípku, e, tenší ukazovateľ, tak tam vidíte, že tam nešlo o celé obdobie. Spomeniem najskôr Luxemburg, ktorý je takým osobitým príkladom. Tam vidíme, že tam je obrovský pomer zahraničných pracovníkov, ktorí pracujú v maloobchode, potravinárstve, v hotelierstve s tým, že zarábajú len minimálnu mzdu. Myslím, že je dôležité povedať. Ako viete, Luxembursko má veľmi veľa zahraničných pracovníkov, preto e, ten pomer v prípade tejto krajiny je veľmi vysoký. Ďalej, prípad Rumúnska. Rumúnsko, tam je tá miera najvyššia, ale vidíme, že riziko začalo v roku 2016 klesať. Avšak nedostatok rovnakých príležitostí vo vidieckých oblastiach Eh, pre tých s nízkym vzdelaním vedie eh, k štruktúrálnym medzerám, ak si vezmeme jednotlivé kategórie zamestnaní. Potom sú tu krajiny ako Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Rakúsko, kontinentálne krajiny, kde eh, je skutočne dobrá e, tradícia kolektívneho vyjednávania, čiže predsa len tie podmienky v práci sú e, lepšie, práva sú lepšie dodržiavané, um, pracovné právo chráni pracovníkov, ale zároveň samozrejme neštandardné zamestnania nepodliehajú e, rovnakej úrovni ochrany ako klasické zamestnania v týchto krajinách. Potom, pokiaľ ide o jednotlivé typy zmluv, v celku vidíte, že tí, ktorí majú stálu pracovnú zmluvu, e, sú najmenej ohrození tým, že by spadli do pasce chudoby. To, čo tu vidno, vidíte tu takých 7 stĺpčekov, chcem len pripomenúť, že rozdiel medzi, eh, medzi medzi polovičným úveskom a celým, celým úveskom. Um, ehm, no už myslím, že môžeme povedať, že dočasné zmluvy a eh, nedobrovoľný eh, čiastočný pracovný úvezok môžeme často vnímať ako nedostatočné zamestnania. Čo tým máme na mysli? zamestnanec by aj pracoval viac, ale bohužiaľ sa nedá, nedokáže nájsť prácu, ktorá by zodpovedala takýmto požiadavkám. Treba povedať, že e, riziko pre nezamestnaných je stále 84%, ale aj 30 je e, vysokým číslom. Pokiaľ ide o dočasné zamestnanie, to považujeme za neštandardné, pretože zamestnancov najímajú len na určitú časovú lehotu, takisto sú ohrození. Potom tu máme e, živnostníkov. To je komplexná situácia. Neskôr sa k tomu vrátim, pretože tam práve spadajú aj sezonní polnohospodárskí pracovníci, Ešte by som rada, že by som sa rada vrátila k zahraničným pracovníkom, dočasným pracovným miestam, polovičnému úvesku. Um, ehm, toto všetko uh, sa, sa, sa vyskytuje oveľa viacej v rámci pracovných kategórií, ktoré sú ohrozené najviac chudobou. Keď sa pozrieme na čiastočný úvezok, na tých, ktorí pracujú na čiastočný úvezok, tak vidíte, že v niektorých krajinách je to obrovská miera e, e, že 40 v Bulharsku, 4 v Dánsku a v niektorých krajinách tie rizika nie sú vyššie, než by boli u tých, ktorí pracujú na plný pracovný úvezok. Uh, Eh, napríklad v Holandsku tie riziká sú viac menej porovnateľné. No a je to aj preto, pretože treba mať na pamäti aj to, ako sa meria tento jav. Na predchádzajúcej priesvitke, keď som vám ukazovala tie celkové čísla, tak som zabudla uviezť, že indikátor EU Silk je kombinovaným indikátorom. To znamená, že rieši prácu jednotlivca, teda práca, treba, aby mala osoba prácu aspoň 7 mesiacov v roku, ale potom príjem domácnosti a tam práve využívame eh, medián úrovne príjmov, príjem teda musí byť menej ako 60 národného príjmového mediánu. No a ešte som rýchlo preskočila. Keď sa pozriete na e, zloženie domácnosti, tá je veľmi dôležitá, pretože keď sa pozrieme na pracujúcich chudobných v krajinách ako Holandsko, tam vidíte, že tí, ktorí pracujú na čiastočný pracovný úvezok, tak tí často nie sú hlavným živiteľom a preto, preto je menej pravdepodobné, že by im hrozilo riziko chudoby. Keď sa teraz vrátim k situácii u tých, ktorí pracujú na čiastočný pracovný úvezok, áno, celkovo je to riziko vysoké, ale predsa len e, sa to riziko líši krajiny od, v jednotlivých krajinách. Um, ehm, ide zase o kategórie samoživiteľov, s prácem. To všetko sú dôsledky, ehm, teda dôvody toho, prečo môže dôjsť k ehm, chudobe. Potom nedobrovoľní pracovníci, alebo teda pracovníci, ktoré, ktoré pracujú nedobrovoľne, len na čiastočný pracovný úvezok. Vidíte, že Mm, pri tomto type práce došlo k dramatickému nárastu v niektorých krajinách. E, ľudia zkrátka akceptujú takúto prácu, ale predsa len by uprednostnili plný pracovný úvezok. A myslím, že keď sa pozrieme len na, mm, na tento jav ako taký, um, nestačí to, pretože sa musíme pozrieť aj na to, o akú prácu ide akú prácu títo ľudia e, vykonávajú. E, počet ľudí v tejto kategórii v priebehu krízy narastol v každej krajine o viac ako 10 percentuálnych bodov a e, riziko je, vo výške napríklad 13 v Českej republike až po 80 v Rumunsku. Mám teda samozrejme stále na mysli tú e, kategóriu tých, ktorí sú nedobrovoľne zamestnaní len na čiastočný pracovný úvezok. Vidíte, že v Rumúnsku ide takmer o dvojnásobok priemeru EÚ, pokiaľ ide o túto kategóriu. Potom, pokiaľ ide o dočasných zamestnancov, Tie vzorce v jednotlivých krajinách sa líšia, vidíte, že situácia je sa skutočne rôzni tu vidíme napríklad veľký pokles v Bulharsku, Estónsku, ale zároveň vidíme aj obrovský náraz v Luxembursku, Lotyšsku a Rakúsku. Pokiaľ ide o živnostníkov, Nuž, porozumenie javu chudoby v tejto kategórii je naozaj komplexné, pretože je tu, je tu jednak otázka v spojitosti s kvalitou údajov, pretože často môže dôjsť k nadhodnoteniu tohto javu v niektorých krajinách, najmä keď máme na mysli E, živnostníkov, tak sa musíme pozrieť aj na skutočnú životnú úroveň, musíme sa pozrieť e, na materiálnu núdzu a podobné javy. Vidíme, že sú tu krajiny, kde, kde, kde teda tá miera chudoby je oveľa vyššia ako, ako hmotná núdza. Um, sú tu krajiny ako Švédsko napríklad. V týchto krajinách eh, je otázka chudoby mm, živnostníkov skôr otázkou príjmu. Že, mm, ale v prípade Rumúnska by sme napríklad nemali preceňovať dôležitosť podceňovať dôležitosť poľnohospodárstva a dôležitosť sezónnych prác, pretože na základe toho potom môžeme porozumieť tomu, e, prečo je e, miera chudoby u pracujúcich taká vysoká v Rumunsku. Takže pokiaľ ide o tieto typy, takže toľko k typom zmluv, ďalej by som sa rada vyjadrila k tomu, čo by pomohlo zredukovať, zlepšiť situáciu u, chudobných pracujúcich. Literatúra cituje e, tri možné riešenia, teda jednak by išlo o minimálnu mzdu, sociálny transfer, ktoré by mohli zvýšiť príjem domácností, ktoré by sa inak nachádzali pod hranicou chudoby. No a potom sú tu nepriame opatrenia. To sú všetko nástroje, ktoré majú nepriamy dosah na príjem Umožnili by ľuďom pracovať viac, pretože možno majú k dispozícii škôlky, jasle, možno im to pomôže znížiť náklady na živobytie, možno dostanú e, lacnejšie bývanie alebo subvencované bývanie a, pod, a, a podobne. Um, v štúdii sme zistili, že dosiaľ sme sa uh, že dosiaľ e, sme sa, neboli tieto nepriamé opatrenia predmetom výskumu, ale v tejto chvíli už možno konštatovať, že sa čoraz viac berú tieto nepriame opatrenia do úvahy. Druhá odrážka je tiež veľmi dôležitá. Ja to prečítam, pretože myslím, že lepšie môžeme tak pochopiť komplexnosť tohto celého javu, nevýhody jednotlivcov a domácností, v ktorých žijú, môžu byť kumulatívne a previazané, ale často sa môžu e, odvíjať aj e, kontradiktórnym smerom. A pokiaľ ide o inštitúcie krajiny, politiku, ktorú vedie a kvalita, dostupnosť služieb, ktorú poskytujú, toto všetko má takisto dosah na e, pracujúcich, ktorí sa ocitnú v chudobe. Chcem sa teraz zacieliť na minimálnu mzdu. Predovšetkým vieme z výskumu, že počet domácností, ktorí majú minimálnu mzdu, je dostatočne veľký na to, aby chránil dospelého proti chudobe, ale nestačí to na to, aby vyživila táto mzda viac ako jednu osobu. Ale vo viacerých domácnostiach je situácia taká, že máte viacej, že nemáte viacej ako jednu osobu, ktorá pracuje a v tom prípade naozaj musíte mať veľmi vysoké minimálne mzdy, ak chcete zabezpečiť, aby sme chránili ľudí pred tým, aby padli do chudoby napriek tomu, že pracujú. Výzva, ktorá sa týka minimálnej mzdy a chudoby pracujúcich, je tá, že práve tí ľudia, e, ktorí sú nízko platení, tí nie sú chudobní ale je to ten druhý účastník domácnosti, ktorý pracuje na polovičný úvezok, za, zarába menej a keď by sme zvýšili minimálnu mzdu, tak by sme chránili len minoritu voči, eh, menšinu voči tej väčšine. Aby sme zachránili tieto domácnosti pred chudobou pracujúcich. No a ďalšia vec, ktorá sa týka minimálnej mzdy, je, že momentálne sa zameriavame na ľudí, ktorí majú plat, ale netýka sa to živnostníkov a nezí, netýka sa to neštardantných foriem zamestnania. No a čo sme zistili je, že si to bude vyžadovať eh, ďalšiu prácu, ale aj pokiaľ ide o kolektívne vyjednávanie a dohody kolektívneho vyjednávania nepokrývajú všetky sektory. Čiže my v podstate eh, týmito opatreniami mm, nepokrieme všetkých, ktorí by sme chceli pokryť. Neviem, či mám dosť e, času, takže teraz by som prišla k mojim záverom. A síce, Pozorovali sme, že ľudia, ktoré má, ktorí majú dočasné zmluvy, zmluvy na e, čas určitý alebo nedobrovoľne pracujú ako živnostníci alebo tzv. SZČO, tí sú najviac vystavení tomuto riziku chudoby pracujúcich. A preto by sme sa naozaj mali zamyslieť nad e, spravodlivou ochranou pracujúcich a sociálnymi opatreniami. Napríklad mali by sme mať takéto režimy pre e, dočasných a agentúrnych pracovníkov, pretože to môže mať dopad na veľmi veľa domácností v rámci chudoby pracujúcich. A ako som povedala, primeraná minimálna mzda je e, jadrovým pilierom e, v všetkých modeloch sociálnej ochrany a preto mm, tieto príjmy, ktoré ľudia dostanú z tejto mm, z tejto činnosti by mali byť zamerané tak, aby sme ich chránili pred touto chudobou. A musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako budeme uplatňovať tieto opatrenia. Tu meriame relatívnu chudobu, ale my sa musíme zamyslieť nad tým, ako merať skutočnú chudobu, napríklad naozajstný nedostatok. No a potom tieto politiky musia reagovať na potreby a e, ozývajú sa aj hlasy, že by bolo dobré, keby sme zvážili e, odporúčanie komisie z roku 2013, pretože tu musíme zabezpečiť to, aby deti nevyrastali v chudobe. Takže musíme sa naozaj zamerať na túto chudobu pracujúcich ľudí, pretože toto úzke prepojenie E, tým, že niekto žije v domácnosti s deťmi a e, je chudobným pracujúcim. To sa týka aj zásady 11, že deti majú právo na to, aby boli chránené pred chudobou. A tento pilier je veľmi užitočným rámcom a musí to byť kľúčový princíp a to sa netýka len spravodlivých miest. Ďakujem vám veľmi pekne. Áno, áno, zaslúži si to aplaus. Mali ste za sebou dlhú cestu, pretože ste prišli z Dublinu. No a teraz by som sa obrátil na našich poslancov. Chce ešte niekto sa dostať na zoznam? a môžeme začať koordinátormi, ak sa chcete prihlásiť o slovo, ak nie. A vidím tu môjho podpredsedu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za vašu správu, za podrobnosti, ktoré boli veľmi zaujímavé. Mám dve otázky. Našli ste nejaké sľubné riešenia, E, v členských štátoch, ktoré by sme mohli odporúčať v celej Európskej únii? Druhá otázka, mohli by ste nám povedať niečo, vy ste to trošku už spomenuli, mohli by ste povedať niečo aj o rodovom aspekte? A tiež nejaké ukazovatele, ktoré sa týkajú zdravotného stavu chudobných pracujúcich. Ďakujem veľmi pekne. Denis, chceš sa prihlásiť? Dobre, za socialistov. Pán Angel. Ďakujem veľmi pekne za tú prezentáciu. Mám dve otázky. Sú časť, eh, teda časť mzdy ktorá sa vynakladá na bývanie, tá neustále rastie. Napríklad v Luxemburgu my máme veľmi vysoké mzdy, vysokú minimálnu mzdu. A napriek tomu je tu hrozba chudoby. Čiže máte, máte nejakú predstavu, aké percento v jednotlivých krajinách sa vydáva na bývanie a tiež potom dane. E, daňová politika, ako by to mohlo ovplyvniť vyriešenie chudoby pracujúcich. Ďakujem pekne. Ide? Nie? Áno? Yours and then to renew. Okay. Also ID. Nech sa páči, nech sa páči, máte slovo môžem hovoriť aj po francúzsky. Chcela som vedieť, že či by som mohla spomenúť, alebo či to bolo spomenuté, aká je teda časť tých zamestnancov chudobných v rámci tých, v rámci tých živnostníkov a pokiaľ ide o tých, ktorí pracujú aj pre platformy. Poznáte percentuálne vyjadrenia, pokiaľ ide o tých chudobných, pokiaľ ide o túto konkrétnu skupinu. Ďakujem. Thank you very much for your... Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Pani Lisi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem eh, za prezentáciu. Chcem sa spýtať, či existujú údaje, ktoré sa týkajú zamestnania osôb s postihnutím či sú nejaké údaje o tom, ako je ťažké nájsť si zo strany týchto osôb prácu a či sú tieto údaje zahrnuté do údajov, ktoré ste nám prezentovali. Ďakujem pekne, Guenge. Pani Ozlan Demirel. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za vašu prednášku, a aj za tie fakty, ktoré ste tu predložili. Mám na úvod takú poznámku, ja by som chcela len počiarknúť, o čom hovoríme. Hovoríme o tom, že ľudia sú chudobní alebo ohrození eh, chudobou, hoci pracujú či už pracujú na plný úvezok alebo na polovičný úvezok. Podľa mňa je to škandalózne a musíme to takto pomenovať, pretože keď hovoríme o Európe a o Európskej únii, hovoríme o tom, aký úžasný blahobyt tu máme, ale zároveň hovoríme o tom, že stále viacej ľudí teda veľmi veľa ľudí e, napriek tomu, že pracujú, nemôžu z toho vyžiť. A ja ako bývalá odborárka by som chcela povedať, že je to škandál. A tiež chcem povedať, že vo všeobecnosti sa to týka viacej žien. Vy ste povedali v úvode, že by ste chceli za základ brať príjem domácnosti. Ale toto môže trošku ten pohľad skresliť, pretože ide o to, že ľudia, ktorí v produktívnom veku zarábajú menej, neskôr budú mať nižšie dôchodky a práve v Nemecku máme veľmi veľa chudobných dôchodcov a to predsa nemôže byť pre nás základ a povieme si, že toto je len ten druhý príjem. Vy ste hovorili o rôznych pomeroch, vy ste hovorili o tej zdanlivej e, SZČO, ale aké druhy týchto netypických zamestnaní tu máme? Musíme o tom hovoriť, pretože práve toto sa týka tých chudobných pracujúcich, ako to vyzerá s lehotami, ako to vyzerá s agentúrnymi pracovníkmi, so subdodávateľmi pracovníkov. Takže toto by ma veľmi, veľmi, veľmi zaujímalo, a e, tiež by som sa chcela vyjadriť aj k tomu, že európsky vnútorný trh na to mal vplyv za to, že sme tu zaznamenali tento neblahý, neblahý vývoj. Ja som z Nemecka a v Nemecku to bolo tak, že na začiatku sa vždy ukazovalo na mm, európsku konkurenciu, ale ja viem, že e, na juhu tam bola tá politika trojky, tarifné e, zmluvy, e, teda kolektívne vyjednávanie. A vy ste povedali tri opatrenia. Minimálna mzda, to považujem za veľmi dôležité, pretože myslím si, že práve aj v Európskom parlamente budeme stále viac hovoriť o minimálnej mzde. Tiež je tu požiadavka požiadavka e, odborov ako medián vziať 60 priemernej mzdy. Čo si myslíte vy o tom? A potom sa tu hovorilo aj o nepriamných opatreniach a transferových systémoch. Áno, môžeme hovoriť o minimálnej mzde, to voči tomu som veľmi otvorená, ale čo považujem za ešte dôležitejšie, to je otázka kolektívneho vyjednávania a tarif, e, koľko koľko štátov má takýchto pracovníkov, ktorí pracujú mimo týchto kolektívnych zmluv, pretože potenciálne títo ľudia tiež sú ohrození tým, že spadnú do tejto chudoby zamestnaných. Dobre, takže keď už sa nikto zo skupín nehlási o slovo, tak by som dal slovo pani Holmes Ginnell. Prepačte, ja sa pokúsim sa to naučiť do budúcnosti. Mm. Ale viete, moje vlastné meno Zdechovský to tiež nevie nikto vysloviť. Okay. V prvom rade si myslím, že treba poblahopriať e, zástupcom Eurofondu za dôležitosť správy, ktorú nám odprezentovali. Určite Často diskutujeme o kvalite pracovných miest a to všetko súvisí aj s podporou sociálnej kohézie. Vieme, že sú tu určité nerovnosti, vieme, že pred nami stoja sociálne výzvy, zamestnanosť, e, nedostatok bývania, e, nerovnosť a nerovnaká situácia v jednotlivých členských štátoch. Prevencia by mala byť, prevencia chudoby by mala byť hla, jedným z hlavných cieľov Európskej únie, pokiaľ ide o, o e, pomoc, pokiaľ ide o znižovanie chudoby a miery chudoby. Um, Európska, Európska komisia, ale e, vo svojej poslednej stratégii nič v, v tomto smere nespomína. A pokiaľ ide o inkluzivitu na pracovnom mieste, tá nie vždy je dostatočná. Sú tu samozrejme aj, aj iné javy, ktoré treba brať do úvahy. Chcela by som vedieť, ako vnímate vy implementáciu opatrení, ako napríklad flexibilná práca, e, pomoc pri zabezpečení bývania, a mm, akým, akým, akým spôsobom e, to vnímate vy, respektíve e, ako by sme to mohli vnímať e, z periezového hľadiska. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že ešte máme trošku času. Môžeme hovoriť kľudne, pomaličky, pretože máme dostatok času. No a teraz je na mojom zozname Neviem, či pani Bishop by sa chcela prihlásiť o slovo, ale pán Danielson tiež, takže nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem, ja sa teda pokúsim spomaliť. A tiež sa chcem veľmi pekne poďakovať za túto vynikajúcu prezentáciu o chudobných pracujúcich, ale aj práve o tých neštandardných formách zamestnania. Keď, so, keď sme vás počúvali, samozrejme, nikto z nás by nepovedal, že sme za, aby pracujúci ostali eh, chudobní, ale keď sa pozrieme na tieto neštandardné podmienky zamestnávania, tie boli podporované politicky. Keď sa pozrieme na tie nedobrovoľné zamestnanie, teda na nedobrovoľné čiastočné úväzky, Samozrejme, my by sme chceli ponúknuť všetkým e, pracovať na plný úvezok, ale e, ono je to väčšinou vo verejnom sektore, čiže e, nemož, nie je to tak, že by sme nevinili politikov. Áno, je to taká moderná forma zamestnania, keď je niekto zdanlivo SZČO, a sú tu rôzne formy tých zmluv na dobu určitú. To bolo tiež politicky podporované. Čiže keď toto je to silné prepojenie medzi chudobou pracujúcich a týmito opatreniami, moja otázka je, čo by ste odporúčali, aké politiky Európskej únie, aby pôsobili proti tejto chudobe pracujúcich? pretože veľmi veľa ľudí by malo mať práve tie štandardné formy zamestnanosti a prácu na plný úvezok. E, ďakujem. Má ešte niekto otázky? Áno. Pán Pislariu. Áno, ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za tú prezentáciu. už jedna z tých otázok, ktoré by som mal, tá sa týkala jednej tej priesvitky, kde boli e, navrhnuté rieči, riešenia. Áno, my by sme sa chceli priamo venovať tým riešeniam, ktoré sú teraz také mainstreamové, ako napríklad minimálna mzda, to ste povedali, a menej sa zameriavať na tie neštandardné formy zamestnávania, ale vy ste tiež povedali, že niektoré krajiny sa vôbec nezameriavajú na riešenia, ktoré sú e, zrejme, ako napríklad celoživotné e, vzdelávanie, takéto e, vzdelávanie, rekvalifikácie, ako by sme to mali podporiť. Mňa by len teda naozaj zaujímalo, chcel by som pochopiť a to sa pýtali aj moji kolegovia, aké politiky by ste navrhovali, aké riešenia politické. E, vidíte tu nejakú takú hlavnú politiku, ktorá by mohla zlepšiť túto situáciu chudobných pracujúcich. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolegyňa Bishop, nech sa páči, máte slovo. Áno, ja mám len veľmi stručnú otázku a odporúčania, ktoré vyplývajú z faktu, že máme v európskych politikách veľké protirečenia. Na jednej strane v hospodárstve máme odporúčania na e, hospodárske reformy, ktoré vedú potom k zvyšovaniu chudobe pracujúcich a potom máme sociálne politiky, ktoré tiež zdôrazňujeme. A otázka je, ako by sme to mohli lepšie vyvážiť, tieto e, európske hospodárske politiky a tieto štruktúrálne reformy, aby sme naozaj znížili chudobu pracujúcich. Ďakujem veľmi pekne kolegovia za veľmi zaujímavé otázky. No a teraz máte 14 minút na to, aby ste mohli tieto otázky zodpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj sa veľmi vynasnažím, aby som zodpovedala čo najviac týchto veľmi dôležitých a relevantných otázok. Začala by som teda v poradí tak, ako tie otázky prišli, ale viaceré sa kumulovali. Takže eh, eh, celoeurópske prijatie postupov eh, Eurofond našou silou je že vidíme, čo sa deje v krajinách a my sa snažíme vysvetliť, prečo v týchto krajinách e, je táto miera chudoby pracujúcich nižšia ale zároveň musím priznať, že chudoba pracujúci je taká špecifická, komplikovaná téma, ktorá je tak napojená na inštitucionálne postupy, že nie je jednoduché zamyslieť sa nad prijatím takých opatrení, ktoré by boli všeobecné. Takže ak by som si mohla dovoliť to tak povedať, E, tá kríza s bývaním, to je dobré meritko alebo problém, ktoré môžeme riešiť tak, že zabezpečíme tým, že budeme mať dostatok takého bývania, ktoré si ľudia môžu dovoliť v rámci celej Európskej únie. Vieme, že napríklad aj niektoré tie bohalšie krajiny ako Luxembursko, tu bolo spomenuté, vysoké náklady na živobytie, znamenajú, že tí ľudia naozaj majú problémy splácať ubytovanie a a veľkú, veľkú časť svojho príjmu venujú bývaniu. Ale na toto tiež nie je všeobecné riešenie. Tiež vieme, že by bolo nápomocné, ak by sme zabezpečili, že ľudia budú dostatočne vybavení zručnosťami väčšie problémy majú nevyučení robotníci v takých krajinách ako Rumunsko, Bulharsko. Tam je všeobecný nedostatok týchto zručností. No a toto sú ale potom riešenia, ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny. A našim zámerom, zámerom Eurofondu, e, by bolo poskytnúť vám tabuľky, aby ste si vedeli porovnať, čo jednotlivé krajiny robia a vyvodiť si z toho závery. Pre mňa tu je to momentálne komplikované poskytnúť takéto riešenie, ale ako som povedala v prezentácii, my si myslíme, že je dôležité sa pozrieť na zloženie domácnosti a mm, zvážiť, aký minimálny príjem potrebuje domácnosť na to, aby nebola vystavená riziku chudoby. Vieme, že samozrejme väčšie riziko sa týka žien, pretože ženy e, sú veľmi často, teda tí rodičia, ktorí majú dieťa, e, teda tie, tie osamelé matky sú väčšinou ženy. A a keď sa pozrieme na percentá ženov, mužov a ženy niekedy e, sa tým ani neprezradia, pretože mm, ani, ani to nezistíme, že zarábajú primálo, lebo keď sú v domácnosti, tak sa to nezistí. Ale naozaj by sme sa mali zamerať aj na rodový aspekt. Ďalej, tu bola veľmi podrobná otázka, ktorá sa týkala toho, kto sú tí chudobní a o čom vlastne konkrétne hovoríme. My sa, čo sa snažíme my, my sa snažíme e, populáciu Európskej únie rozčleniť do jednotlivých skupín a pozrieť sa na to, že tí ľudia, ktorí pracujú na plný úvezok, tí sú vystavení najmenšiemu riziku, že sa ich bude týkať chudoba pracujúcich. A tí ľudia, ktorí pracujú v tých neštandardných formách zamestnanosti, tamto riziko je vyššie. No a čo sa týka eh, chudobe dôchodcov, chudoby dôchodcov, v našej správe sme sa tomu až tak nevenovali, ale práve práve tomuto sa venujeme. Venujeme aj tejto chudobe e, dôchodcov a práve túto e, rodová otázka hrá veľmi dôležitú úlohu, pretože ženy majú úplne iný život a iné, iné zárobky. E, trošku mi ušla tá otázka, ktorá sa týkala toho, že by sme mali zvýšiť normálne formy zamestnávania, aké politiky by mala zaviesť Európska únia. No už keď predpokladáme, že tu bude sa zvyšovať práve práca cez platformy, Nuž otázka je, aby sme zabezpečili, aby každý mal rovnaké právo na sociálne zabezpečenie a nezávisle od toho, či ste zamestnaní na plný úvezok, alebo či pracujete len príležitostne, alebo máte niekoľko zamestnaní, nezávisle od toho, aká je vaša situácia, mali by ste mať rovnaké sociálne zabezpečenie a tieto politiky na sociálne zabezpečenie. A pokiaľ ide o zamestnávanie ľudí, to je veľmi dôležité prevenčné opatrenia. Ľudia v práci sa na tom, sú na tom lepšie, ale nejde tu teda iba o to, aby začali pracovať, ide aj o to, aby sme zabezpečili to, že by mali prístup k kvalitatívnym pracovným príležitostiam, ako to dosiahneme tým, že zabezpečíme, že ľudia v priebehu života majú možnosť vzdelávať sa a príležitosti pokiaľ ide o kariéru v rámci určitého zamestnania. Pokiaľ ide o daňové systémy, to je takisto súčasť sociálnych transferov. No, viaceré krajiny majú rozličné systémy, ktoré fungujú na to, aby zabezpečovali e, dane, e, respektíve aby ľudia, ktorí majú nízke príjmy, mali možno nejaké daňové prázdniny alebo niečo podobné. To závisí od jednotlivých krajín, od situácií, od inštitúcií. Ale ja si myslím, že v tejto fáze, čo dokážeme ponúknuť my, je venovať sa niektorým z týchto, otázk, z týchto otázok a doporučiť tam konkrétne odporúčania, namiesto toho, aby som tu teraz nejako narýchlo ponúkla nejaké informácie alebo nápady. Ďakujeme pekne aj my vám. Ak tu nie sú ďalšie otázky alebo poznámky, tak sa poďakujem. Poďakujem za vaše reakcie. E, myslím si, že pokiaľ ide o budúcnosť, budeme musieť o tom hovoriť ešte oveľa detailnejšie, pretože je tu veľký záujem a vlastne my už sme tu mali viacerých ministrov, predsedov vlád alebo ministrov pre zamestnancov a tak ďalej a tak ďalej a skutočne ich zaujímali tieto veci pokiaľ ide o vzťahy medzi chudobou a pokiaľ ide o minimálne platy. Takže ja si myslím, že sa nám podarí e, venovať tomuto možno v budúcnosti ešte oveľa detailnejšie, takže skutočne ešte raz veľmi pekne ďakujem. A teraz, teraz už preskočíme k ďalšiemu bodu programu. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. To je návrh stanoviska, pokiaľ ide o návrh nariadenia o vyjadrení programu na podporu reforiem, zriadenie programu na podporu reforiem. Spravodajcom výboru požiadaného stanovisko je pán Dragos Pislaru za a týmto by som dal slovo teda v prvom rade spravodajcovi, aby sa vyjadril, o, vyjadril k tejto téme. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Áno, druhá téma, ktorá je veľmi zaujímavá, aspoň si myslím, hovoríme tu o téme, ktorá vlastne vzýšla z potreby, aby sme sa lepšie starali o reformy, ktoré my v Európe predkladáme. Vieme, že sú tu určité štatistiky, pokiaľ ide o tie odporúčania týkajúce sa jednotlivých krajín, ktoré sú predstavované v rámci tohto, tejto časti semestra. My očakávame teda iba jednu tretinu z týchto. Takže pokiaľ ide o reformné programy, všetko to bolo pripravené tak, teda od mája už roku 2018, ako taký širší rámec na to, aby sme pomohli krajinám, ktoré musia realizovať štruktúrálne reformy, respektíve reformy, ktoré sú potrebné. A na druhej strane sme sa chceli sústrediť aj na zabezpečenie plnenia týchto reforiem prostredníctvom stimulov z rozpočtu. Aký je stav veci? Možno to prinesie určité otázky ohľadne toho, prečo máme také dlhé omeškanie. Všetko to začalo v roku 2018, boli tu počiatočné diskusie, tak ako to vidíte na priesvitke. A potom v decembri roku 2018 sme tu mali Eurosummit, ktorý vlastne schválil pôvodný rámec tohto rozpočtového nástroja pre konvergenciu, ktorý sa nazýva BICC. Európsky parlament reagoval už vo februári a potom sa pripravil tzv. term sheet ohľadne BICC a potom tu zasa bol návrh zo strany komisie a takýmto spôsobom sme sa dopracovali až k tomu, že z fínskeho predsedníctva sme dostali takú radikálne odlišnú verziu, a toto by som chcel predstaviť tu e, prítomným, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Takže ako vidíte na tých priesvitkách, ktoré tu máte, ten pôvodný návrh od komisie sa venoval tomu, čo nazývame nástroj na plnenie reforiem pre eurozónu aj mimo eurozóny 17 miliard a 5 miliard pôvodná alokácia. Potom tu bol tzv. nástroj pre konvergenciu, Convergence Facility pre krajiny neurozóny a potom ešte technická pomoc. Vlastne z toho pôvodného návrhu komisie vychádzajú z diskusí, ktoré prebiehali na tom samite, ako aj na ECFINE, na rade, je situácia taká, že tu máme úplne iné tie tri nástroje alebo v inom spor, usporiadaní. Na jednej strane teda máme BICC, rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť alebo hospodárskú súťaž. A to sa momentálne sústredí, pozor, pozor, to je veľmi dôležité, sústredí sa to na reformy a investície do krajín, ktoré idú robiť eh, reformy, ktoré sú súčasťou IR, ERM 2 a potom tu ešte máme, a to sa týka krajín eurozóny, a potom tu ešte máme nástroje, ktoré nie sú v eurozóne, ktoré si zvolili, že nechcú byť v rámci BICC. To je nástroj pre konvergenciu a reformu a to sa teraz zasa nazýva KRI. A potom ešte máme technickú podporu, ktorá zostala v nezmenenej podobe. Prečo je to dôležité a prečo robím takýto úvod? Momentálne máme stanovisko ohľadne návrhu, taká je teda legislatíva ohľadne pôvodného návrhu komisie, zatiaľ čo v podstate súčasný stav vecí je na úrovni toho, čo nám dalo vlastne fínske predsedníctvo ako posledný oficiálny dokument. V rámci prípravy stanoviska sme urobili nasledovné. My sme pripravili všetko v rámci toho harmonogramu ešte v januári, 13. januára. Všetky jazykové verzie boli pripravené už do obdobia 24. januára. Na základe tohto harmonogramu je tu aj lehota ohľadne predkladania pozmeňujúcich návrhov pre všetkých. To je 19. február. To je ten 19. február. Takže ten dokument bol k dispozícii, teda už od januára, 24. januára. A do 16. 17. marca my sme mali sa vyjadriť k týmto pozmeneniam a potom pôjdeme cestou kompromisov a v týždni 11.12 sa pozrieme na to, ako je tu možný kompromis a hlasovanie je naplánované 29. apríla a vykonia vo výbore pre rozpočet zasa neskôr kolegovia, kolegyne, vážení hostia, pokiaľ ide o obsah, čo som teda vlastne predniesol, to je 24 pozmeňujúcich návrhov, 13 sa týka úvodných ustanovenia a 11 jednotlivých článkov a teraz v stručnosti sprostredkujem to, čo sme v hlavných hrubých rysoch pozmenili. Poprvé teda čo sme urobili v duchu výboru EMP? Pokázali sme na kľúčové princípy Európskeho piliera sociálnych práv, sociálna inklúzia, boj proti chudobe, zvýšené možnosti vzdelávania zdravotnícke, takisto aj podporovanie zručností pre mladých. Prečo to hovorím? Je to dôležité, pretože toto je dôležité pre výbor EMPL v tom zmysle, keď hovoríme o reformách a investíciách a štruktúrálnych zmenách, pokiaľ ide o európsku spoločnosť ako takú a pre členské štáty. Chceli by sme do toho vniesť konkrétny obsah a zdôrazniť skutočnosť, že Európsky pilier pre sociálne práva a sociálna Európa, tak ako to bolo prezentované zo strany pani komisárky von der Leyenovej a komisie ako také, že by to malo byť prepojené s týmto konkrétnym pilierom, o ktorom hovoríme. A ešte jedna dôležitá vec, ktorú sme predložili, my si myslíme, že reformy by nemali byť vnímané iba nejakých reforiem, ktoré sa týkajú riešenia kríz, kde hovoríme o škrtoch, o vytváraní chudoby. My si myslíme, že reformy, aspoň z pohľadu vnímania týchto zložiek, by mali byť také, ktoré prinášajú možnosti a príležitosti. To je vlastne zmysel tých investícií, ktoré tu predkladáme ako súčasť tej novej, tej novej reformy. A my si myslíme, že práve tie zraditeľné skupiny, tam by sme sa mali sústrediť predovšetkým na týchto ľudí, tým, že budeme podporovať inkluzívny rast. Ďalší nápad, ktorý sme predložili, je to, že treba poukazovať na, sa na prispôsobenie na technologické pokroky a tu sa vlastne blížime k tej téme, ktorá bola odre, oddiskutovaná už predtým, pokiaľ ide o nové typy zamestnaní, platformové práce, takisto aj chudoba tých, ktorí pracujú v platformových e, formách zamestnania. Ďalšia vec, ktorú sme tam predložili ako pozmeňujúci návrh, to súvisí predovšetkým s krajinami nie eurozóny, pokiaľ ide o implementáciu štruktúrálnych reform a potreby konvergencie. Napríklad prístup k euru nie je voľbou členských štátov, je to záväzok zo strany zmluv a mali by sme predložiť požadované reformy na to, aby sa podporovala konvergencia. A tam, kde sú problémy, tam potrebujeme aj rozpočty, ktoré predkladáme, ktoré predkladáme na to, aby sa to vyriešilo. Zadefinovali sme aj skutočnosť, že inkluzívne štruktúrálne reformy sú dôležité, pokiaľ ide o sociálnu konvergenciu, to je úplne jasné Zdôraznili sme význam podporovanej podpory zo strany inštitúcií, pokiaľ ide o tie piliere, ktoré súvisia s technickou podporou. A takisto je veľmi dôležité, aby sme tu hovorili aj o nárokovateľnosti takýchto refóriem v kontexte európskeho semestra. Momentálne Hovorím o európskom semestri a o zmenách a je to veľmi dôležité, a to sme tu aj zdôraznili, to sú tie sociálne indikátory, pokiaľ ide jednotlivé členské štáty, pokiaľ ide o reformy. A v neposlednom rade ešte jedna vec, ktorú som chcel spomenúť, to je podpora členským štátom, ktoré by chceli mať benefit z tých programov na to, aby konzultovali zúčastnené strany a mali určitú mieru transparentnosti na úrovni sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej. To sú teda tie hlavné témy, ktoré boli riešené a chcel by som na záver už povedať iba toľko, že my sme predložili tieto pozmeňujúce návrhy vychádzajúc z pôvodného návrhu komisie a vychádzajúc z princípov, o ktorých sme tu hovorili v tomto konkrétnom výbore. Avšak čo je dôležité, je, že 17. tohto mesiaca budeme mať Euroskupinu a 20. máme ECFIN a na základe tohto budeme mať tú finálnu verziu toho, ako vlastne tá zložka bude vyzerať ďalej. Takže toto vytvorí určitý otáznik ohľadne toho, že my tu predkladáme a budeme sledovať proces, ktorý sa môže zmeniť do istej miery a máme tú otázku, že ako to bude na záver vlastne vyzerať. Takže na záver ďakujem za možnosť odprezentovať. To ja si myslím, že najdôležitejšia časť to sú otázky. Ja sa teším na vaše otázky, aby som mohol odpovedať. A využijem tu sa poďakovať aj za túto príležitosť vo výbore EMPL. Ja som aj spoluspravodajca mene Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o celú zložku, takže to bude veľmi dobrý spôsob, ako vyšleme naše pohľady v rámci EMPL, aby boli zapracované do toho širšieho návrhu. Ďakujem za túto príležitosť. Thank you very much for your interesting uh, presentation and... Ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu a teraz dostane slovo komisia. Nie, najprv tieňoví spravodajcovia, dobre. Takže prvá je Klara, dobre, pretože Jose Manuel Fernández tu nie je, takže Klara, nech sa páči. Ďakujem pekne, pokúsim sa vyjadriť sa stručne. V prvom rade Máme tu takú všeobecnú e, časť, kde sme trochu sklamaní, pokiaľ ide o viacročný rozpočtový návrh. To je vo všeobecnosti, aj tak, ako to je tu skonkretizované v rámci toho reformného programu. Mali by sme k tomu vyjadriť naše obavy, ale konkrétne pokiaľ ide o reformný, podporný reformný program, ja súhlasím s prístupom spravodajcu a chcela by som zdôrazniť tri veci, o ktorých si myslím, že sú veľmi dôležité a chcela by som predložiť nejaké pozmeňujúce návrhy na to, aby sme ďalej posilnili, alebo dokonca niekedy, aby sme boli konkrétnejší pri týchto témach, ale ja si myslím, že sú veľmi dôležité. Poprvé, ide tu o začlenie Európskeho piliera sociálnych práv a posilnenie sociálnej dimenzie vo všeobecnosti. Myslím, že to bude postup v najbližších mesiacoch, alebo dva roky to potrvá, pokiaľ ide jednotlivé aspekty odlišných návrhov zo strany komisie, predovšetkým tie, ktoré sú spojené s viazočným finančným rámcom alebo s programom semestra. A po druhé, čo považujem za veľmi dôležité, to je tá konzultácia s relevantnými zúčastnenými stranami, so sociálnymi partnermi, ako ste to povedali. Chcela by som to dôrazniť ešte viac a chcela by som, aby komisia mala právo kontrolovať, či je to pravda alebo nie, alebo či sú to iba nejaké zoznamy, kde sa to odfakne a potom nič sa neudeje, alebo či je to skutočne nejaká konzultácia s sociálnymi partnermi. Máme viaceré skúsenosti v rámci Európskej únie. Štruktúrálne reformy nemôžu byť urobené bez podpory partnerov, pretože to zlyhá a peniaze sa vyhodia von oknom. Takže to je veľmi dôležité. A ďalšia vec, nielen populácia, by mala byť zobratá do úvahy, keď hovoríme o alokáciách pre členské štáty, ale takisto aj rozvoj. To znamená, solidarita to je kľúčový pilier, ktoré, ktorý musí byť začlenený v rámci tohto programu. Takže ja predložím nejaké pozmeňujúce návrhy ešte do stredy, predovšetkým pokiaľ ide o tieto oblasti. A ja by som teda spomenula niečo, čo možno je trochu mimo. Áno, tie reformné podporné programy, tá logika, ktorá je za tým, je, že členské štáty musia o to požiadať. Ale potom, keď hovoríme o konkrétnych projektoch alebo o konkrétnych finančných programoch, tak sú tam občianské organizácie, lokálne úrady, ktoré sú súčasťou tých programov. Takže ja by som navrhla, že predovšetkým vtedy, keď sú tu konkrétne problémy, pokiaľ ide o e, postupy v rámci semestra, keď vieme veľmi presne, že potrebujeme nejaké konkrétne pokroky, ale možno členské štáty z politických dôvodov nechcú tieto kroky urobiť, aby sme dali tú možnosť členským štátom, občanským organizáciám, miestnym vládam, aby mali nejaké projekty, či už ide o projekty technickej pomoci alebo publikácie sondy alebo relevantné štúdie na to, aby sa urobili kroky dopredu, pretože o to nám ide. Chceme stále hĺbšiu úniu a silnú e- hospodárskú úniu. Takže ja by som to chcela otvoriť ako diskusiu je tam alokácia pre členské štáty, nemalo by sa to premrhať. My vieme, že na čo to je, pretože máme odporúčania pre jednotlivé krajiny špecifické a takisto máme aj správy za jednotlivé krajiny, takže možno by sme to mali otvoriť. To je pozmeňujúci návrh, ktorý ja predložím. A je to takisto úzko späté aj s témou konvergenčná facilita nástroj. My vieme, že členské štáty majú povinnosť vstúpiť do eurozóny, ak splnia, to je to vlastne, čomu sa upísali, jednoducho potreb, musia mať euro na konci. A vidíme pozitívnu sílu euro, ale sú tu určité členské štáty z politických dôvodov, nechcú ísť takouto cestou. Ak je to právny záväzok voči členským štátom, tak dajme tu možnosť, aby aj iní aktéry robili štúdie, verejné kampane alebo čokoľvek iné, čo nám môže pomôcť dosiahnuť spoločné úsilie, konkrétne aby euro bolo spoločným základom pre našu ekonomiku. A posledný príspevok z mojej strany, takisto to vzýšlo z tých myšlienok, ktoré sme tu počuli. Ten všeobecný prístup je prefinancovanie alebo financovanie vopred tzv. predfinancovanie, pokiaľ ide európske programy. Možno by sme sa tejto otázke mohli venovať v súvislosti s niektorými konkrétnymi projektami, ak skutočne chceme hovoriť o miestnych vládach a občianských organizáciách. Takže ďakujem pekne za vašu správu. Ja si myslím, že toto je presne tá cesta, ako by sme sa mali uberať. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pani Lici, ďakujem pán predseda. Dnes diskutujeme o návrhu nariadenia, e, ktorý je nástrojom, ktorý má byť určený na štruktúrálne reformy pre členské štáty. Znamená to uľahčiť realizáciu opatrení, ktoré vychádzajú z mechanizmu európskej správy. Je teda o mechanizmy, na základe ktorých majú členské štáty uplatňovať uplatňovať nariadenia Európskej komisie. Pokiaľ ide o Taliansko, my ešte v tejto chvíle platíme za dôsledky e, reforiem, ktoré od nás chcela komisia, tzv. reformy Fornero, e, počas, ktoré boli realizované počas vlády pána Montiho. A v prezentácii návrhu komisie sa cituje prípad e, technickej pomoci, ktorá bola poskytnutá Grécku a ktorú skoordinovala Task Force e, od roku 2011-2013, ale nehovorí sa o nejakom pozitívnom ex post hodnotení výsledkov týchto reforiem. V každom prípade e, nástroj, ktorý máme pred sebou, by mal zlepšiť koheziu, zvýšiť E, produktivitu, stimulovať investície a zabezpečiť udržateľný rast. Príklad Talianska, kde, kde sa zatvárali fabriky a Grécka, kde to už ani nebudem komentovať, pretože všetci ste videli správy, ale poukazujú na úplný opak. Uh, preto ako skupina nepovažujeme za akceptovateľné, že by Brusel diktoval reformy v našich krajinách a tým uberal zo suverenity členských štátov. Sme proti programu podpory reforiem. Členské štáty musia byť jedinými, jedinými protagonistami, tými, ktorí budú riadiť a riešiť svoje vnútorné reformy. A týka sa to aj fiškálnych a menových záležitostí, aby členské štáty naozaj mohli rozhodnúť o tom, aké opatrenia budú pre nich e, adekvátne. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. And now... Ďakujem. Pani Kopčínska, nech sa páči. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za ambiciózny návrh stanoviska. Pán Pislaru nám predstavuje určitý sociálny prístup, odkazuje sa tu na kľúčový, na kľúčový pilier sociálnych práv. Pokiaľ ide o finančné zdroje, ktoré sú od 1. januára 2012 vyčlenené, vyčlenené až do 31. decembra 2027. To je tých 25 miliard eur na zdravotníctvo, školstvo, životné prostredie. To istotne pomôže situácii, situácii v týchto sektoroch. Ja som sa oboznámila aj s tým, čo sa navrhuje ohľadom štrukturálnych refóriem pretože to bude mať e, všetko dosah na e, pracovné trhy, e, systémy sociálneho zabezpečenia, e, dialog, e, boj proti chudobe, digitálna gramotnosť. To sú všetko veci, na ktorých sa bude pracovať. Ďalej zabezpečenie rovnosti šancí alebo konsolidácia systémov sociálneho zabezpečenia To je všetko, <clears throat> to všetko bude veľmi dôležité. Zdravotnícke systémy, to sú všetko témy, ktoré musia byť prioritou a na ktoré musia byť vyčlenené e, náležité zdroje. No a v prípade samotného stanoviska ja si myslím, že by sme mali byť určite jednotní. Mali by sme e, veľmi presne zacieliť znenie jednotlivých častí, preto by sme nemali príliš rozpracúvať obsah dokumentu. Čas cieľov sa totiž realizuje aj na základe iných nástrojov. Rozpočtový nástroj na konvergenciu a konkurencieschopnosť napríklad. Domnievam sa, že určité formulácie, ktoré sa snažia upresniť stratégiu, jednoducho ten text zaťažujú a spôsobujú to, že ten text je menej prehľadný. Teším sa na spoluprácu a dúfam, že EKR bude môcť podporiť e, celý rad pozmenujúcich e, návrhov a ja určite aj e, predložím niektoré pozmenujúce návrhy. Ďakujem, Joana. Peter Hansen tu nie je, či niekto za zelených. Poprosím teda posledného tieňového spravodajcu, Spravodajky New Sandru Pereiru za GUE. Ďakujem veľmi pekne. Dobré popoludne. Ide o tému, kde sa naše názory rôznia. Návrh komisie má dosah na suverenitu členských štátov a Tento, tento návrh však našu pozíciu nejakým spôsobom nemení. Mm, program podporí len upevní tie problémy, ktoré už dávno máme. Hovorí, mám na mysli liberalizáciu trhov, útok na sociálne práva. Myslím si, že, myslím si, že je v rozpore so zájmami pracovníkov No a to všetko ide proti potrebám našej populácie a našich, e, našich pracovníkov. A to všetko bude mať samozrejme dosah aj na teritoriálnu koheziu. Tento program e, spoločne s tým, ako realizujú členské štáty opatrenie európskeho semestra, len prispieje k tomu, že tie nerovnosti sa ešte zväčšia, zvýši sa tým aj interferencia komisie v jednotlivých členských štátoch, hospodárska menová únia a ďalšie prehlbovanie týchto nástrojov e, nie sú vôbec tou správnou odpoveďou na výzvy, ktorým čelia európske krajiny. Myslíme si, že to príspeje aj k zhoršovaniu ekonomických podmienok. Podľa nás návrh stanoviska, kde sa odvolávame na, e, milenio, na, na udržateľné ciele milénia a podobne, sú len vlastne e, niečím, e, sú, sú, sú niečím, čím pochlebujeme určitej agende. Ďakujem veľmi pekne, poprosím komisiu. Nech sa páči, chcete sa vyjadriť? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť môcť pripomienkovať tento návrh. Ďakujeme za pánovi Písláru za to, že vy vysvetlil, kde sa práve v tomto celom procese nachádzame. Ide teda o text, ktorý modifikovala rada na základe e, návrhu komisie a e, určite dôjde ešte k ďalším úpravám textu, ale cieľom pro, cieľ programu zostáva podpory štruktúrálne reformy a tu by som chcela zopakovať, že nejde o to, aby že komisia nechce diktovať nič členským štátom. komisia rešpektuje v plnej miere e, právo členských štátov realizovať reformy. Ide tu len o to, že ak členské štáty budú chcieť, budú chcieť získať podporu, tak na to je tu potom tento program, ale určite e, komisia bude samozrejme e, rešpektovať suverenitu členských štátov. A pokiaľ ide o e, európsky semester, viete, že tam nejde len o liberalizáciu alebo e, sociálne práva. Semester je aj o ďalších sociálnych výzvach a preto sa snažíme nabadať členské štáty, aby znižovali nerovnosti a podobne. Čiže ide o reformy, ktoré určite bude možné podporiť takýmito programami a e, dopomôcť k tomu, aby bola ekonomika odolnejšou aj zo sociálneho pohľadu. No a potom v kontexte zmien, niektorí z vás ste hovorili o alokačnom kľúči teda hovorili ste o ex ante alokácii finančných zdrojov, um, a teraz, ale v kontexte diskusí s radou je to tak, že rada tam chce ďalšiu variabil, ďalšiu premenu, to je HDP na hlavu a to by bolo v rozpore s cieľom kohezie. Čiže naozaj Pokiaľ ide o návrh, ktorý je na stole, to bude, to bude vlastne program, ktorý bude predstavovať ďalšie kroky ale bude to program, ktorý je len dobrovoľnej povahy, pôjde o technickú podporu reforiem na dobrovoľnej báze. A na teraz sa zdá, že všetky členské štáty oceňujú, respektíve sú za takúto pomoc zo strany komisie. Čo skoro budú k dispozícii podrobnosti, takže e, budete mať aj konkrétne informácie. No a v tomto kontexte je to tak, že sú to orgány členských štátov, ktoré predložia návrh na balíčky alebo technickú pomoc. No a v niekde pôjde o technickú pomoc, niekde, niekde by napríklad priamým či nepriamým príjimateľom mohol, mohol byť aj <clears throat> miestny príslušný orgán. Opakujem, členský štát je tým, ktorý rozhodne, ako bude postupovať. Komisia nechce zavádzať žiadne požiadavky, nechce ukladať žiadne požiadavky na plecia členských štátov, ale jedno z potenciálnych kritérií, ktorým bolo možno využiť na hodnotenie projektu, by, bolo, eh, by bola analýza implementačných kapacít. Ak sa napríklad má projekt odohrať na miestnej úrovni, ak je to vo federálnej pravomoci, tá komisia sa bude musieť ubezpečiť, že skutočne tie orgány, ktoré sú vecne príslušné pre tú ktorú tému, budú zapojené do reformy reforiem a do ich kompletizácie. Takže e, komisia e, určite ďalej nebude môcť zájsť. Sme pripravení samozrejme spolupracovať so správodajcom ďalej, aby, aby sme dospeli do zdárneho konca. Ďakujem veľmi pekne. Pán spravodajca, ale už len na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem. Komisia veľmi dobre vyjasnila niektoré z bodov, kritérium populácie bolo doplnené tým HDP na hlavu, takže to je dôležité. No a tiež som bol príjemne prekvapený, keď som čítal, že národné orgány môžu dostať granty, E, že ich môžu dostať aj súkromné subjekty. To znamená, že ak odbory napríklad presvedčia štát, že treba reformovať, tak potom e, sa e, tak, tak, tak potom vlastne aj, aj, aj odbory môžu dostať takúto pomoc, ak predložia projekt a žiadosť o projekt. Potom CSR celý systém európskeho semestra možno mm, ne, nejakým spôsobom nepríde s odporúčaniami, ale keď tu hovoríme o semestri a o tom, že treba jas, že, že to treba rásnejšie nastaviť z pohľadu e, sociál, sociálnej perspektívy. A to ale znamená, že že by išlo aj o posilnenie semestra, aby sa na vec nazeralo rovnovážnejšie. A ja by som povedal, že tu ide aj v tomto smere o koreláciu medzi spismi, na, ktorým, na ktorých pracujeme. Ja dôverujem kapacite komisie, samozrejme, pri, pripraviť a predstaviť dobré odporúčania. Ne, ne, my by sme mali s komisiou pracovať, aby, sme, aby, sme, aby, aby bol ten rámec naozaj dobrý, ak máme námietky voči uh, E, takémuto rámcu. K reformám teraz. Ja som sám hovoril, že, štrak, že štruktúrálne reformy majú určitú negatívnu konotáciu v našej spoločnosti. Ja si myslím, že by sme mohli e, ich vnímať možno z pohľadu iné generácie, mali by sme sa na ne pozrieť e, možno z iného uhla Elena, ďakujem veľmi pekne za pripomienky. Čiže tu ide ale o to, že pri prvom nástroji e, členské štáty špecificky požiadajú o to, že jednoducho ne, nebudú, že nebudú realizovať reformy, ale že e, pôjde skôr o investície. Čiže opäť, nič tu nie je vo forme povinnosti povinností, ktoré vyplývajú e, z európskeho semestra, ale tu je určitý aj stimul pre členské štáty, ktoré môžu predkladať balíčky, žiadosti o technickú pomoc. No a ďakujem veľmi pekne za všetky vaše prípomienky. Ja sa teším na pozmenujúce návrhy, teším sa aj na našu ďalšiu diskusiu. Teším sa aj na ďalšiu prácu na tomto stanovisku. Takže ešte raz vďaka komisii za podporu a teším sa na ďalšiu e, prezentáciu, na ďalšiu príležitosť môcť diskutovať o tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 19. február 2020. zrejme na obed o 12. Takže potom hlasovať sa bude v MPO 29. apríla a potom v hlavnom výbore 27. mája. Takže ďakujem a potom v júni sa bude diskut na plenárke. Ďakujem veľmi pekne za pripomienky. Teraz ideme k bodu číslo 6. No a v tejto súvislosti by som tu rád e, privítal pána spravodajcu. Prepačte, prejdem do češtiny. Ja si myslím, že e, bude treba e, si nasadiť asi slúchadla, pretože tu mám pripomienky v češtine. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďal... Ďalej ide o pokyny v súvislosti s rozpočtom 2021. Vítam srdečne medzi nami pán, pána Lahutuch. Dúfam, že moja výslovnosť je správna. Ja som si to skúšal predtým, tak dúfam, že sa mi to podarilo, tá francúzština. Takže sme radi, že ste prišli medzi nás a že budeme si môcť s vami prediskutovať naše priority. Ešte predtým, než vám dám slovo, dovolte mi, aby som využil príležitosť a pozastavil sa nad rozpočtovou pre procedúrou a vyjadril svoje obavy, pretože som podpredseda výboru pre zamestnanosť. Videli sme v minulosti, že priority výborov, ktoré poskytovali stanoviska, mali len obmedzený vplyv na konečnú podobu rozpočtu a teraz dúfam, že práve tieto pridružené výbory zabojujú už v predchádzajúcej fáze pri vypracúvaní usmernení na rozpočet. No momentálne neviem povedať, či táto zmena dokáže lepšie presadiť naše priority, tak, aby sa dostali do konečného rozpočtu, ale ako vždy som optimista. Dúfam, že sa to tak podarí a ďakujem rozpočtovému výboru za zmenu prístupu. Mám eh, ďalšiu takú malú výčitku že tu je možnosť opätovného predloženia pozmeňovacieho návrhu na pléne v tom príde, prípade, že predtým bol pozmeňovací návrh zamietnutý výborom. To je článok 96 odstavec 4 rokovacieho poriadku. V praxi to však znamená, že musíme prejsť veľmi ťažkopádnym postupom, v ktorom hlasujeme, aby sme si stanovili, ktoré pozmeňovacie návrhy, ktoré, rozpoč- ktoré výbor pač odmietol, budú znovu predložené. Ale pred, dopredu už vieme, aký bude výsledok a každý rok sú tieto pozmeňovacie návrhy plénom odmietnuté. Možno po, teda povedať, že logika rozpočtového výboru je taká, že sa uznávajú len pilotné projekty, pilotné akcie Žiaľ však máme možnosť pozorovať, že komisia nie je vždy objektívna a spravodlivá, aj keď vidíme tieto nedostatky. Mali by sme byť e, schopní konať, či už na výbore bač alebo na plenárke. Aký je zmysel takéhoto len teoretického opätovného predkladania pozmeňovacích návrhov? Prečo máme plitmať, plitvať časom a peniazmi? Ako to môžeme zlepšiť, keď to zlepšiť nemôžeme? Nemáme to zrušiť a keď tak prečo takéto projekty, ktoré boli implementované, nemali po roku fungovania automaticky pokračovať? Ako vidíte, máme tu veľmi veľa otázok, ktoré je potrebné si vyjasniť a som presvedčený, že podobné otázky budú mať aj iné výbory. Teraz som chcel využiť túto príležitosť, že ste tu medzi nami, pán Laretur a Dúfame, že naše obavy rozptýlite. Ospravedlňujem sa, že som hovoril tak dlho, ale chcel som e, pripomenúť všetky naše pripomienky k týmto záležitostiam. Ale teraz už máte naozaj slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, Tomáš. Ďakujem. No, Ďakujem pekne poviem to po česky, to sa povie aj pre francúzov ľahko. Takže ja som členom výboru EMPL. Je to téma, ktorá ma zaujíma, ale výbor pre rozpočet ma žiadal, aby som bol spravodajcom. Som novozvoleným od 6 mesiacov, je to veľa práce, aby som sa venoval všetkým témam. Musím každý mesiac cestovať aj do Berlína. Ospravedlním sa, dámy a páni Eh, ospravedlní sa nie som veľmi aktívnym členom v tejto téme, pokiaľ ide sociálne otázky, už 25 rokov sa snažím týmto témam venovať. Dámy a páni, to, že som tu dnes, nechcem iba prezentovať tie usmernenia, ale zdieľam aj tie vaše obavy, vy ste to spomenuli ale je tu dôvod, prečo má byť človek znepokojený, pokiaľ ide o ten rozpočet, ktoré predložili členské štáty. Charles Michel 20. februára zorganizuje stretnutie. Ten rozpočet je slabý. 1,070 eh, HDP Parlament nemôže takýto slabý rozpočet e, akceptovať, nebude tu žiadny pokrok v oblasti sociálnych otázok, klímach alebo príjmania utečencov, alebo pokiaľ ide o ďalšie témy, ktoré sú dôležité. A čas našej skupiny už na to negatívne reagoval. Ak chceme vyhrať, tak musíme byť zjednotení a preto by som sa preto navrhujem a chcem sa poďakovať. Takže už 6 mesiacov som poslancom, bol som tieňovým spravodajcom, pokiaľ ide o rozpočet za 2020. A tam sme získali 1,9 miliardy viac ako to, čo chceli dať členské štáty a to preto, že 5, členský, 5 e, politických skupín sa zjednotilo. Ak by sme sa neboli zjednotili, tak by sme nevyhrali. Takže začali sme spoločnú prácu iba v septembri a je dobré, aby sme sa začali vzdelávať, spoznávať a by sme sa pustili do týchto komplikovaných rokovaní. Takže ja som všeobecným spravodajcom, pokiaľ ide o rozpočet za rok 2020 20, ale takisto je to spoločná úla, pokiaľ ide o tých, ktorí rokujú za viacročný finančný rámec. Takže niektoré z tých argumentov, ktoré ja spomínam, tie zdieľajú aj kolegovia v rámci viacročného finančného rámca. Takže chceme robiť spoločnú prácu. Som tu na to, aby som hľadal spojencov a myslím si, že ak chceme vyhrať, musíme byť zjednotení. 5 politických skupín, to má väčšiu váhu. Musíme byť konkrétni v rámci našich eh, argumentov aby sme boli konkrétne schopní poukázať na jednotlivé priority členských štátov, na to, aby sme presvedčili šče, hlavy štátov a vlád. Takže mám tu aj PowerPointovú prezentáciu, takže máme tu dve priority v rámci rozpočtu. Je to otázka klímy a takisto otázka e, sociálnej spravodlivosti. E, bol som, ľudia v Mali vám povedia, že tá to sucho, ktoré tam majú, nikdy predtým nevideli. My dokážeme sa pozrieť už aj do histórie dozadu a nikdy takáto e, nikdy jednoducho takéto sucho sme tu nemali. Aj e, v minulosti zabil veľa ľudí, ale toto sucho zabije oveľa viac. A tie problémy sú stále väčšie. Včera som bol e, v Spojených štátoch amerických, tam je laboratórium, ktoré, kde pracujú vedci, Eh, americký a vidíme, že tento problém sa iba zhoršuje. Na začiatku rokov 60. CO2 rástlo iba eh, eh, pomalšie, teraz už trikrát to tak rýchlo narastá. Možno za chvíľu prekročíme aj tie limity, ktoré tu máme. Napriek všetkým tým krokom, ktoré robíme v našich krajinách, jednoducho neriešime ten problém klimatických zmien, práve naopak sa to zhoršuje, sú tu také začarované kruhy, keď sú tu napríklad požiare v Austrálii, tak to CO2 zostane v atmosfére a zhoršuje tieto problémy. Permafrost sa roztúpa, roztápa, tam je metán, takže to bude ešte horšie. Takže buď uh, začneme konať teraz, alebo nikdy. Takto sa vyjadrili ľudia aj v Madride pani van der Leyen skutočne veľmi dobre sa vyjadrila. Boli sme tam viacerí, aby sme si vypočuli Uršulu von der Leyenovu a viacerí povedali, že ak Európska únia zvládne svoj Green Deal, tak to bude dobré a bez pochyby Čína, Japonci, Američania pôjdu našim príkladom. Ak sa nám to však nepodarí, ak nebudeme schopní vyfinancovať Green Deal, tak sa nám nikdy nepodarí, nepodarí zvíťaziť. A Zhováral som sa aj s priateľom Nikolom Schmidtom minulý týždeň. Tento Green Deal, e, toto môže priniesť 5 miliónov pracovných príležitostí v celej Európe. Predovšetkým, keď, to, keď e, znížime CO2 o polovicu do roku 2030, tak napríklad v takých mestách ako Paríž alebo Varšava, ale aj inde treba izolovať jednoducho domy, treba izolovať e, aj univerzity. A príklad, e, boli sme na farme, e, treba povedať, že na tej farme, ktoré sme boli, ľudia využívajú bioplyn, nepoužívajú chemické e, výrobky, takže na viacerých úrovniach aj v poľnohospodárstve môžeme vytvárať pracovné príležitosti a chrániť životné prostredie, ale to si vyžaduje veľké, to si vyžaduje veľké investície. Avšak, e, ako vieme, jednotlivé dediny bez nejakej finančnej pomoci nebudú môcť zaizolovať svoje školy. E, treba však povedať, že mali sme tu viaceré dobré príhovory a ešte vieme, že pokiaľ ide o isté obdobie v minulosti, keď Kennedy hovoril o výskume vesmíra, tak vtedy mnohonásobne zvýšil rozpočet do tohto do tejto oblasti. To znamená, aj my chceme urobiť v oblasti životného prostredia nejaké zmeny, musíme do toho investovať. Keď hovoríme o Green Deal, tak to je vlastne určitá odvolávka na New Deal od Roosevelta, keď e, svojho času Roosevelt chcel pomôcť občanom a zdvihnúť im e, určité nádeje, tak v podstate federálny rozpočet sa strojnásobil v rámci mandátu Roosevelta na federálnej úrovni a takýmto spôsobom sa vytvorilo milión pracovných príležitostí a takýmto spôsobom ľudia v Amerike získali novú alternatívu, novú možnosť. My vo výbore pre rozpočet častokrát hovoríme teda o týchto dvoch veľkých prezidentoch Kennedymu alebo Rooseveltovi. A pokiaľ ide o greenwashing, máme kontakty s Európskou komisiou, máme skutočne veľmi dobré kontakty s týmom pána Timmermansa a pani von der Leyenovej, oni povedia, že momentálne nemajú nové peniaze. Ten projekt, pokiaľ ide o Šarla Michela, tam nejaké peniaze sú, ale pokiaľ ide o tých 5,7 miliardy, pokiaľ ide o ten fond na prispôsobenie a to, čo nám tu zostáva, eh, to jednoducho nestačí. Takže to prvé riziko je nedostatok peňazí, druhé riziko je nová finančná kríza a tu ako naše výbory ste priamo dotknuté, Viacerí ekonomovia si myslia, že tu bude nová kríza a že sa udeje o rok alebo o dva, ale my ako Európsky parlament a e, výbor pre rozpočet musíme na to myslieť už teraz. A toto je napríklad o všeobecné zadlženie USA. Minulý rok sa dlh zvýšil o 2,3 trilióna mm, eur. Takže to sú čísla, ktoré sme tu doposiaľ nemali. A viacerí ekonómovia, ako napríklad Bloomberg, ktorý s nimi bol v kontakte, poukázali na to, že e, momentálne Donald Trump predlžuje ten systém, ktorý máme, ale jednoducho to nevydrží. Jednoducho, ak máte lietadlo a obidva motory začnú jednoducho vydávať zlé zvuky, to je ako keď teraz momentálne Amerika a Čína vyrábajú takéto neblahé zvuky, takže to lietadlo nepoletí, takže tá kríza sa už blíži. Buď to začne v, Euró- buď to začne v Amerike alebo v Číne a to sa donesie aj do Európy a bude tu veľké množstvo nezamestnaných. Jedna z priorít pani von der Leyenovej, aby sme mali systém zabezpečenia pracovných príležitostí, ona júli o tom hovorila. Ja som bol v kontext, kontakte s Nikolasom Schmidtom, ktorý je komisár tejto oblasti dvojnásobne opakovane povedal, že pre nich je priorita, všetci vieme, že tu bude finančná kríza, nebude sa môcť ukončiť ani ten mandát bez toho, aby tu bola takáto kríza, či teda to prinesie veľké množstvo nezamestnaných, alebo urobíme systém, ktorý bude chrániť za, uh, pracovné príležitosti. Pani von der Leyenová hovorí o tzv. Kurzarbeit, je skutočne Európa schopná ísť takouto inovatívnou cestou pokiaľ ide o to, čo nám, o, o čom ona hovorila, o tej Kurzarbeit. A mne sa zdá byť také čudné, keď hovoríme o tom, že chceme zabezpečovací systém a na druhej strane zasa sa zamýšľame nad tým, ako nám chýbajú peniaze, pokiaľ ide o rozpočet. A to, čo, za, to, čo sa týka nášho výboru, pokiaľ ide o zadlženie Spojených štátov amerických, takže vidíme, že tá krivka je jednoducho absolútne neudržateľná, ale napríklad, keď sa pozrieme na to obdobie od 52 až do 77, tak tam nebola žiadna kríza ani žiadne zadlženie. A prečo? Pretože sme jednoducho sa držali tých sociálnych pravidiel a tam by vlastne je aj úloha vášho výboru. Tu vidíte Roosevelta a ostatných, predtým než e, skontaktoval Bretton Woods, Takže vlastne tam sa poukázalo na tom, že jednoducho nemôže sa zhodnúť znehodnocovať význam práce, pretože ak pôjdeme touto cestou, tak jednoducho budeme mať veľké množstvo nezamestnaných. Potrebujeme sociálne pravidla, pokiaľ ide o minimálny plat, pokiaľ ide o penzie a dôchodky. A pokým sa držali teda celé to obdobie týchto, týchto pravidiel, tak 30 rokov neboli žiadne sociálne krízy a vôbec nepotrebovali ni zadlženia. A keď prišiel Ronald Reagan, v 80. rokoch, tak vidíme, že všetky tieto sociálne zábezpeky išli bokom e, a začalo sa zadlžovanie verejný aj súkromné. Ale vo vašom výbore istotne sa venujete týmto témam. To, čo nás zaujíma, je práve otázka sociálnej spravodlivosti. Avšak treba povedať, že tých 30 rokov, kedy to fungovalo, to nebránilo ani prosperite, ani konkurencii. A treba povedať, že počas tých 30 rokov nebolo žiadne zadlženie, pretože sme sa držali, alebo sa držali v Amerike týchto sociálnych pravidiel. Jednoducho, ak sa ich nebudeme držať, tak bude tu veľké množstvo ľudí, ktorí budú každý deň trpieť a jednoducho je to neudržateľné. A z týchto všetkých dôvodov si myslím, že rozpočet 2021, ako aj viacročný finančný rámec, potrebuje tieto priority, to znamená zelený, zelenú dohodu, pokiaľ ide o bývanie, pokiaľ ide o environmentálne otázky a preto som bol skutočne veľmi spokojný, že ste ma prijali vo vašom výbore, pretože si myslím, že sa nevenujeme týmto otázkam dostatočne, pokiaľ ide o všeobecné diskusie. Ako by sme jednoducho mohli, pokiaľ ide o podporu, pokiaľ by sme mohli podpor, postupovať, pokiaľ ide o podporu zabezpečovania pracovných príležitostí. Ja viem, že niektorí z vás sa už tomu venujú, ale mohli by sme sa napríklad pozrieť aj na otázku časového harmonogramu. Možno by sme už do oktobra budúceho roku. Charles Michel chce už mať nejakú dohodu vo februári, ale nikto tomu neverí, ale My sa snažíme v rámci nášho výboru venovať otázke čerstvých peňazí, snažíme sa deblokovať určité blokády, ktoré tu máme. My vieme, že sú tu viaceré štáty, ktoré sú proti tomu. Ak chceme ambicioznejší rozpočet, tak to tomu musí venovať výbor pre rozpočet aby sme mali skutočne dostatoč, dodatočné financie, ktoré by boli schopné vykryť všetky tie požiadavky, ktoré by mali zabezpečiť fiškálnu spravodlivosť. Počítame aj s vašou podporou, s podporou tohto výboru, Máme tu viaceré výbory, ktoré nám môžu pomôcť. Budeme jednoducho bojovať za náš rozpočet, ale potrebujeme kompetenciu jednotlivých výborov, aby sme poukázali na to, čo treba urobiť. Nechcem predlžovať ten nepridelený čas, pán predsedajúci. Ešte mám 5 minút, alebo už nemám? Prepačte, mám ešte 5 minút. Už len 3. Á, už zrazu hovoríte po francúzsky. Ďakujem pekne. Takže komisia hovorí, že ak máme v Green Deal uspieť a vytvoríme 5 miliónov pracovných príležitostí, tak to je veľmi dôležité. Bude to skôr vo veľkých mestách. Máme 10 tisíc malých miest a malých dedín, ktoré hovoria o tom, že to vytvorí teda pracovné príležitosti aj na úrovni vidieckého priestoru. Už tu bolo povedané, treba izolovať budovy, to sú skutočne také, upri- také malé kroky. Ja teraz mám napríklad lepšie teploty v lete a v zime a treba povedať, že ešte každý rok ušetrím 800 eur. Ak to urobíme napríklad v Polsku aj v iných krajinách, tak jednoducho e, urobíme veľké kroky dopredu. Ale viacerí starostovia hovoria, že ak by mali financie z európskej úrovne, tak by urobili oveľa väčšie kroky v tejto oblasti. Takže na jednej strane by sme takto zabezpečili ochranu životného prostredia, ale aj ochranu pracovných príležitostí. Ako to chceme všetko zafinancovať? Európska komisia v rámci dokumentu zo 14. januára hovorí, že každý rok jej chýba od 260 až 530 miliárd, pokiaľ ide napríklad o izolovanie budov, pokiaľ ide o investície do polnohospodárstva. To znamená, treba vyrokovať určité, určitý rozpočet. E, máme tu napríklad aj ten fond pre spravodlivý prechod. Uvidíme, ako sa to bude financovať. Potrebujeme jednoducho riešenie. Nemôžem to tu teraz všetko vysvetliť vo všetkých našich sektoroch musíme byť schopní povedať, pokiaľ ide jednotlivé nástroje, poukázať na to, čo funguje, čo nefunguje, čo vytvára pracovné príležitosti, čo nevytvára pracovné príležitosti, ako vytvoríme nové nástroje. Nemáme nejakú zázračnú paličku na to, aby sme toto všetko vyfinancovali, ale náš výbor bude bojovať za väčší rozpočet. Hovoríme o vlastných zdrojoch, o spravodlivých zdrojoch, ktorí sa teda nedotknú tých najchudobnejších. 30% Francúzov a 30% Poliakov sú jednoducho v červených čísliach každý mesiac, takže nebudú to platiť oni. Takisto môže mať klimatickú banku, ktorá ktorá bude môcť využívať využívať zdroje, ktoré má k dispozícii, pokiaľ ide o túto klimatickú banku. Ešte dve veci a potom už končím. E, táto banka vlastne iba 16 miliard robí pôžičky každý rok. A čo je prekvapujúce, že Európska centrálna banka, centrálna banka chce vytvoriť 240 miliard e, Takže už sa začali diskusie o tomto aj v, v našom výbore. Rešpektujeme samozrejme nezávislosť Centrálnej banky, ale predsa len nechcem sa vyjadrovať úplne technicky. Máme tu každý mesiac 5 miliard na úrovni Európskej centrálnej banky. Máme tu kvantitatívne uvoľňovanie a ďalšie nástroje. Ide o to, aby sme vytvárali pracovné príležitosti a Konkrétne to teda znamená, že vytvoríme nové vlastné zdroje. Ide tu predovšetkým, aby sme mali tie nové čerstvé peniaze. Ide o to, aby aj Európsky parlament pokázal na to, čo potrebuje. Pokiaľ ide o väčší európsky rozpočet, to je napríklad daň na letecký benzín, ale aj iné formy daní, ale samozrejme na to, aby sme tu mali túto daňovú spravodlivosť, musíme bojovať proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a musíme bojovať proti eh, konkurencii daňovej medzi jednotlivými členskými štátmi. Takže momentálne sme na úrovni 19 eh, pokiaľ ide o dane, zatiaľ čo dividendy v jednotlivých krajinách explodujú. Ak sú vyplácané veľké dividendy, to znamená, že podniky dobre fungujú. Ale kam idú tieto peniaze? Roz, prerozdelia sa zamestnancom, alebo sú to dividendy a idú vlastne preč z reálneho hospodárstva. Tieto dividendy nie sú reinvestované a to je vlastne makroekonomický problém. Takže je znepokojujúce, že tu máme stále väčšie množstva dividend a že vlastne sa e, zmenšil o polovicu, že zmenšila o polovicu úroveň daní pre podniky. Vidíme, že viaceré krajiny v Spojených štátoch amerických sa znížili dania iba za 4 mesiace svojho času. Roosevelt musel urobiť dane, eh, a to federálnym spôsobom na úroveň 38%. Takže mňa prekvapuje, že také krajiny ako Spojené štáty americké, vlastne mali 38-percentnú daň a u nás, a Spojené štáty americké, to nie je sovietský zväz. Takže Spojené štáty americké mali federálnu daň na úrovni 38% a my sme išli na úroveň 19%, to znamená o polovicu menej. Aj s tými reformami, ktoré odhlasoval Trump, ešte stále je to úroveň 24%. Takže my by sme potrebovali európske dane, pokiaľ ide o zisky, aby sme sa nedotkli teda tých najchudobnejších, ale ak skutočne chceme nové finančné prostriedky, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, potrebujeme vlastné zdroje. Toto by umožnilo eh, mať väčší rozpočet, aby sme mohli pomôcť. To znamená, tá faktúra by sa vlastne rozdelila na polovicu, aby jednotlivo, tie jednotlivé malé dediny a mesta mohli izolovať, zaizolovať svoje budovy, tak jednoducho vytvoríme pracovné príležitosti a aj ušetríme Takže takýmto spôsobom Európska únia môže niečo urobiť. Ja vidím, že som už vyčerpal svoj čas. Pošlem vám ešte doplnkové dokumenty. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem za vašu úžasnú prezentáciu. Áno. A teraz už prejdem opäť do češtiny a dám slovo tieňovému spravodajcovi. Viem, že nemáme dostatok času na to, aby sme prediskutovali všetko, ale myslím si, že bude možné o týchto záležitostiach diskutovať eh, z perspektívy EMPL. Takže k rozpočtu 2021 ako takému mám len niekoľko pripomienok. Prvá vec je prostriedky na platby na rok 2021 sa budú z časti zameriavať na dokončenie programov obdobia 2014 až 2020. Tu by som rád zdôraznil, že to by nemalo brániť začatiu nových programov a nemalo by sa to robiť na úkor Európskeho sociálneho fondu plus, tak ako v minulosti. Okrem SFF SF Plus by som chcel zdôrazniť ďalšie nástroje, ktoré sú dôležité. Európsky globalizačný fond, EASI, ako aj pomoc najchudobnejším. To ste spomenuli aj vy. Ďalej by som chcel zdôrazniť úlohu pilotných projektov a pilotných akcií v rozpočte. Mohlo by sa zdať, že sú to malé čiastky, ale keď sú tieto starostlivo pripravené, sú podľa mňa výborný spôsob, ako ukázať inovatívne a fungujúce riešenia problémov. Máme tu celý rad príkladov z minulosti, kedy ako pilotný projekt eh, bol projekt implementovaný a potom sa stal nástrojom politiky. A to je veľmi dôležité, tak ako som to povedal pred chvíľou. Tieto projekty je potrebné hodnotiť na základe pridanej hodnoty a skutočného prínosu. A to musí robiť komisia, ale aj rozpočtový vývor. E, konkrétny pilotný projekt som predložil v Lani s Petrom Polákom. Ten sa zameriaval na sociálne bývanie Rómov. Hoci bolo to veľký záujem, ale výbor Bač zoškrtal tento projekt na polovicu a tento už nemohol byť implementovaný v troch štátoch, ale len v jednom. Tento projekt však budeme naďalej presadzovať aj tento rok a dúfam, že tento rok bude v tomto úspešne pokračovať. No a potom máme ďalšie pripomienky, ktoré spoločne prediskutujeme. Dúfam, že to bude taký prvotný výkop a teraz by som dal slovo ďalším eh, tieňovým spravodajcom. Najprv za SND, a to je Mark Angel. Angel, neviem, ako to vyslovujete. Akokoľvek, vy si to môžete vysloviť mm, ako chcete. Ja som tu za pána Lešeka Millera, ktorý tu dnes nemôže byť, takže ja mám len to niekoľko úvah. Takže naozaj nás potešilo, že mnohé z našich priorít tu boli zvážené, ako napríklad Fond pre spravodlivú transformáciu ESF+, ako aj čerstvé peniaze. Nám tu ide o spravodlivú transformáciu a sociálnu politiku. Tu potrebujeme núdzové plány, ale aj implementácia sociálnych práv a tu budeme potrebovať primerané zdroje na vytvorenie Európskej záruky pre deti, no a tiež rokovania, ktoré sa týkajú VFR, ktoré sa stanú súčasťou ESF+. A tiež je pre nás dôležité, aby sme zabezpečili ambiciózny VFR, a to bezodkladne, a tu sa musíme zamerať na silný fond spravodlivej transformácie a to sa nám však nepodarí bez čerstvých peňazí, pretože určite nechceme očerpať prostriedky z SF+. Takže tu by sme chceli vyjadriť aj naše obavy, že pozmeňovacie návrhy MPL neboli za zapracované do práce výboru BAČ. Ďakujem veľmi pekne za tieto konkrétne návrhy. No a teraz eh, Samira Rafaela, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne aj spravodajcovi Naozaj to bol veľmi náročný časový harmonogram pri práci na tomto stanovisku, ale dúfame, že aj my sme prispeli svojou troškou do mlyna pokiaľ ide o túto veľmi dôležitú tému. Na základe našich pozmeňovacích návrhov aj zo strany Renew sme tu navrhovali, aby sme počiarkli dôležitosť inkluzívnej sociálnej Európy, čiže to, čo robíme tu, je podporovať inkluzivitu a to je základ, od ktorého sa odvíjame a aj sme kontrolovali rozpočet na to, kde môžu vzniknúť tieto medzery, kde by mohlo prísť k exklúzii. Takže tu by som chcela napríklad počiarknúť pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú podpory sociálnej Európy a opatrení, ktoré nám bránia pred nerovnostiami a tiež návrhy, ktoré tu boli predložené vzhľadom na to, aby každé dieťa v Európe, ktoré je ohrozené chudobou, malo prístup ku všetkým právam a na to musia pracovať aj naše inštitúcie, ale tu sa musíme zamerať aj na zámorské teritória, najmä keď hovoríme o klimatických zmenách, mali by sme sa venovať týmto teritóriám zámorským, ktoré sú ohrozené klimatickými zmenami. Ďalej som chcela povedať, že musíme naozaj mať skutočné zdroje na, na stole, aby sme zabezpečili, že každý sa tohto môže zúčastniť tejto transformácie. Čo sme teda urobili za Renew Europe? My sme sa zamerali na to, kde by sme mohli prísť s pridanou hodnotu tak, aby rozpočet bol inkluzívnejší pre všetky skupiny obyvateľov v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Teraz tu nevidím nikoho z IT ale teraz je to Kera, nevidím tu Kieru Mariu Peter Hansen, takže by som dal slovo Sandre Pereire. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. A ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať spravodajcovi. A naozaj musíme brániť rozpočet, aby sme zabezpečili dostatok prostriedkov na hospodárskú a sociálnu kohéziu. Nemôžeme ponechať európskych chudobných občanov mimo tejto rovnice. Takže tu sa musíme zamerať aj na pracovné právo, bývanie. A čo mi trošku chýbalo v tej štúdii Eurofondu, to sú napríklad e, tie mm, prekérne zamestnania, takže tieto nástroje musia sa využívať paralelne s primeranou mzdou. Keď sa pozrieme na to riziko chudoby, to sa týka predovšetkým žien, polnohospodárov, mm, tí ľudí, ktorí, ži, ktorí pracujú na polovičný úvezok alebo ktorí majú uh, zlé podmienky v, ro- v rodine. Toto všetko poukazuje na to, že nemôžeme akceptovať správu, ktorá bude podporovať kohéziu. Mač. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa obrátim na komisiu. Či sa komisia chce vyjadriť? Nie. Ak áno, nie. Keď nie, tak tiež v poriadku. No a teraz... To take the floor. OK, the floor is yours. Merci, monsieur. Áno, pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem pekne, budem reagovať za to na tie vaše otázky, že či tu bude nejaká kríza, pokiaľ ide o platbu, robím všetko preto, aby sme sa tomu vyhli. Uh, pokiaľ ide o rok 2021, tam sú platby v určitej výške a komisia nemá až takú obavu ako predtým. Poznáte istotne ten systém, ako funguje to, ale my dávame pozor takýmto spôsobom. E, treba zohľadiť napríklad aj nové, nové projekty. Takže dávame skutočne pozor a pokiaľ ide o ten dokument, to je skutočne veľmi krátky dokument, nedá sa tam všetko obsiahnuť, ale boli sme pritom a takisto aj pokiaľ ide o e, inovačné projekty, tieto môžu umožniť, je to teda nová európska politika, takýmto spôsobom dokážeme ja som nový, iba 6 mesiacov som tu, takže nie som zodpovedný za všetky tie chyby, ktoré tu boli, ale to, čo mi hovoria, že niekedy výbor pre rozpočet má problém zohľadiť jednotlivé e, projekty na to, aby sa vyšlo v ústretí všetkým, ale ak nemáme dostatočné argumenty k dispozícii, tak nedokážeme to obhájiť. Takže nepredkladať jednoducho veľmi veľa takýchto projektov, ale skôr také projekty, ktoré sú pre vás veľmi dôležité, kde máte pádnu argumentáciu a potom je pre nás ľahšie robiť také triedenie. Ale v každom prípade, pokiaľ ide o otázku pokiaľ ide o môj výbor, za ktorý som tu, my chceme s vami spolupracovať, aby sme vyrokovali ambicioznejší rozpočet a musíme byť zjednotení v parlamente. To, čo povedal Mark Angel, pokiaľ ide sociálny pilier, my odmietame rozpočet, kde jednoducho zoberieme jedným a dáme druhým. To sa takto nedá. Pokiaľ ide o kohezný fond, tam bolo 17 krajín, Európa jednoducho nemôže konať v prospech klímy a zobrať e, peniaze zo sociálnych oblastí, že to budeme mať tisíce ľudí, ktorí budú páchať samovraždu. Európa sa snaží chrániť príjmy napríklad aj vidiečanov, keď sme tam mali napríklad tie kvóty, pokiaľ ide o mlieko. Stýka sa to veľkých krajín ako napríklad Francúzsko a Polsko, kde ľudia chcú žiť z práce, ktorú majú radi. Ako vieme, za 20 rokov sa nám podarilo vďaka tým kvótam zabezpečiť to, aby ľudia mohli žiť zo svojej práce. A v roku 2005 sa zrazu prijalo rozhodnutie, aby sa tieto kvóty zničili, to znamená, tento regulačný nástroj sa zničil a cena mlieka sa prepadla, takže Treba si jednoducho urobiť, uvedomiť, že treba chrániť tak pracovné príležitosti, ako aj garantovať platy ľuďom práve pokiaľ ide o tých, ktorí pracujú v polnohospodárstve. Vidíme tu viaceré problémy, napríklad pokiaľ ide o žatvu, máme o 30 menej úrody, takisto pokiaľ ide o živočíšnu výrobu, už nemáme toľko hovedzieho dobytka, Takže je veľmi dôležité, aby sme my týmto polnospodárom pomáhali, aby tu bola zabezpečená transformácia. Treba jednoducho, aby Európa sa zakladala na tých hodnotách, ktoré tu máme, napríklad e, ľudská dôstojnosť. Celý svet sa na nás pozera, že skutočne sa nám podarí, pokiaľ ide sociálnu spravodlivosť, dostať našim slubom napríklad pokiaľ ide o sociálne práva v tejto oblasti, nemôžeme polaviť v prospech klímy, pretože celý svet sa na nás pozerá. Je mi ľúto, ak výbor pre rozpočet nevždy zobral do úvahy vaše požiadavky, ale teraz momentálne máme nových poslancov a budeme spolupracovať. Musíme sa zjednotiť všetky politické skupiny, aby sme mali veľký rozpočet, pretože ak bude ten rozpočet malý, tak jednoducho sa nám nepodarí plniť tie záväzky, ktoré máme. Parlament už povedal, že nebude môcť podporiť budúci viacročný finančný rámec, ak tu nebudú pokroky, pokiaľ ide o vlastné zdroje. A toto bolo ešte pred Green Dealom. A teraz e, chceme ešte viac peňazí do Green Dealu, takže parlament má o to viac dôvodov na to, aby sme žiadali vlastné zdroje a to už hovorím teda sám za seba, treba zvýšiť vlastné zdroje, ale takisto aj prostriedky. E, napríklad v Amerike sme mali zákon FATKA, ktorý zaviazal všetky banky, aby pracovali transparentne, ak nie, tak by nemohli pracovať v Amerike. Nemôžeme urobiť niečo podobné aj my v Európskej únii, napríklad v oblasti klimatické, že by žiadna banka alebo poisťovňa nemohla pracovať v Európskej únii, ak nezastaví investície do fosílnych palív. Nehovorím to teda v mene výboru pre rozpočet, to je jedna z tých úvah, ktorú ja mám, ako zvýšiť vlastné zdroje a možno Európsky parlament, Európska komisia, dúfam, že nám načúva, keď hovoria, že chcú nové e, myšlienky, nové vstupné informácie, tak na toto je práve parlament. Pokiaľ ide o inkluzívnu Európu, e, to zdieľame, presne to, čo ste povedali, zdieľame váš názor. Boj proti tým e, neférovým pracovným e, zmluvám. Nemôžeme sa stiažovať, keď e, tu máme tisíce ľudí, ktorí hlasujú proti Európsku úniu, ale veď predsa Európska únia musí pomáhať ľuďom. Nemôžeme povedať, že ľudia nemajú radi Európsku úniu, keď my neukážeme ľuďom, že my máme radi ich. My chceme bojovať proti takýmto formám vykoristovania. Nikola Schmidt poukázal na to, že sa dá dosiahnuť e, vykorenenie chudoby, ak pôjdeme cestou napríklad zredukovania počtu nezamestnaných. A to treba robiť na úrovni európskej, aby sme budovali Európu, ktorá bude inkluzívnejšia a pokiaľ ide otázku kupnej sily, áno, treba bojovať treba urobiť všetko preto, aby ľudia, ktorí majú napríklad nízke príjmy, si takisto mohli zabezpečiť dôstojný život. Ale zopakujem to, ten človek, ktorý som sa stretol v Grinobli, on žije v sociálnom dome, tak vlastne pokiaľ ide o kúrenie, každý rok zarobí 800 eur. Nie je to nejaký poslanec, je to Niekto skutočne z takých skromných pomerov, ktorý každý rok zarobí 800 eur, ktoré ušetrí na tej budove. A my vieme, koľko vytvára Európska centrálna banka, tak jednoducho nechápem, že nevieme nájsť finančné prostriedky, aby sme financovali takéto projekty, ktoré môžu zlepšiť aj kúpnu sílu a ďalšie veci. Prepačte, keď hovorím takto dlho. Ak sa nám podarí E, ísť cestou tých usmernení, ktoré tu máme, tie tzv. guidelines. My sme na nich pracovali už v júli a v júni komisia nám navrhla teda prvý projekt a pot- alebo navrhanie a budeme potom môcť ísť cestou konkrétnejšou. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Ja som len chcel pripomenúť, že lehota je 20. februára 2020 12.30, potom sa bude e, rokovať o tom 20. februára, potom 30. marca sa bude hlasovať a prijatie na plenárke bude v apríli roku 2020. Vážení kolegovia, toto bol posledný bod nášho dnešného programu a naše ďalšie stretnutie sa bude konať 18. februára od 17.15 do 19. potom 20. februára medzi 9. a 12.30 v Bruseli, 16. marca 2020 medzi 15. a 18.30 hodinou v Bruseli a 17. marca medzi 9. hodinou až do 12.30 a potom od 14.30 do 18.30 tu v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne. Ak vám niekto na svätého Valentína nepovedal, že vás má rád, tak ja vám to poviem dnes, že vás mám rád za to, že ste tu strávili so mnou toľko času. Ospravedlňujem sa za moje predsedanie. Bolo to poprvýkrát, dúfam, že to nebolo až také strašné a želám vám všetko dobré, pekný večer, užite si ho. A pán predseda láskavo ďakuje tlmočníkom, ďakujem zamestnancom výboru EMPL, ďakujem spravodajcom, mojim kolegom a želám vám naozaj úžasný večer. A prosím vás, usmievajte sa až do konca tohto dňa. Pekný večer. Čo to